So, ladies and gentlemen, let us begin our session. Takže, dámy a páni, poprosím, aby ste sa pousádzali. Máme skutočne e, veľmi nabitý program a ja som sa zaviazal, že e, budem sa snažiť e, časy, ktoré máme vyhradené, aj dodržať. Máme aj plný jazykový režim, aj ukrajinský jazyk je zabezpečený a to pokiaľ sa nemilím na kanáli číslo 17. 25? Yes. Excuse me. Okay. 25. So, for those following in Ukrainian 20 Tí, ktorí e, budete využívať ukrajinský jazyk, e, tak je to kanál 25 e, takže pán Gojsman, ktorý je predsedom vrchov, Eh, národného zhromaždenia a vážení čo, eh, poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, vy, dámy a páni, vítam vás na dnešnom zasadnutí. Toto nie je oficiálne e, otvorenie konferencie. Toto je taký predbežný e, briefing a e, také nahliadnutie do e, správy o e, vyhodnocujúcej potreby. Takto vyzerá tá správa, je vyhotovená v anglickom a ukrajinskom jazyku. Dostanete to na záver dnešného dňa. E, formálne e, budeme odovzdávať tento dokument e, predsedovi Krojsmanovi a takisto aj predsedovi EP Šulcovi. Včera sme E, v snahe ústretovosti e, dali e, tento materiál vedúcim politických skupín, takisto aj predsedovi Národného zhromaždenia a podpredsedovi Národného zhromaždenia Ukrajiny. To bolo teda na, len na neformálnej báze. Ostatní to dostanú e, po formálnej línii dnes a popoludní. Toto je stručný úvod. Čo sa týka našich východísk, asociačná dohoda medzi Ukrajinou a Európskou úniou bola e, simultáne ratifikovaná EP a Národným zhromaždením Ukrajiny 16. septembra 2014. Toto e, e, podpísanie dokumentu ako znaku solidarity je jedinečnou udalosťou. Ešte nikdy predtým sa nestalo, že by EP a parlament asociaveného štátu e, urobilo takéto vzájomné gesto. A teda už od samého začiatku to signalizuje osobitosť vzťahu medzi EP a Vrhovnou radou, teda Národným zhromaždením Ukrajiny. E, e, vzhľadom na aktivity koordinačnej skupiny pre e, volebnú politiku zo strany Európskeho parlamentu bola zvolená práve Ukrajina ako prioritnou krajinou pre parlamentné posilnenie kapacít Pán Plenkovič e, viedol e, pozorovateľskú misiu počas vašich ostatných volieb. E, bol za pozorovateľskú misiu EP. Samozrejme, po ukončení tejto misie sa vyhotovila správa Ukrajina sama o sebe rozhodla, že chce nadviazať na túto pozorovateľskú misiu e, tým, e, že sa, uza, že sa uzatvorí e, takéto silné puto väzie medzi EP a Vrhovnou radou. Dôkazom toho e, bolo 3. E, júla 2015, kedy bol podpísané memorandum o porozumení medzi Európskym parlamentom, men, e, konkrétne predsedom Martinom Šulcom a prezidentom Národného zhromaždenia Ukrajiny pán Krojsmanom. No a e, vlastne e, bola zostavená misia na vyhodnotenie e, potrieb zo strany EP, aby sa zameralo na tie kľúčové potreby demokratizácie, demokratizačného procesu v Národnom zhromaždení Ukrajiny. A ja som bol poverený tým, aby som viedol túto misiu na vyhodnotenie potrieb aby ste mali trošku predstavu o tom, e, čím sme sa zaoberali, aká bola metodika. V septembri e, 2015 eh, eh, som eh, navštívil viaceré zložky na Ukrajine, aby som sa oboznámil, tak povediať, s terénom. Mal som mm, rozhovory s mnohými poslancami Ukrajinského národného zhromaždenia a aj takisto s predstaviteľmi politických stran zastúpených v zhromaždení. Mali sme tedy šesť takýchto misií na zozbieranie informácií informácií a, a faktov. Um, bolo, pod ne spadalo viacero navštev v Kieve a takisto aj e, sa boli stretnutia v Bruseli aj v Štrásburgu. E, celkovo e, sme mali 100 rôznych stretnutí. Komunikovali sme s volenými zástupcami, administratívnymi pracovníkmi, zástupcami medzinárodných organizácií, aj, Euró- aj organizácií EÚ, ktoré tam pôsobia. Okrem toho sme zostavili aj dotazník, ktorý vyplňal mali sekretariáty e, e, parlamentných e, výborov, kde sme sa snažili zozbierať podmnety k tomu, čomu sa máme venovať. Zhrnuli sme to do siedmých línií a to je tých sedem línií, ktoré sú nevyhnutné pre transformačný proces. Takisto veľa sme Eh, urobili aj také mm, vyhodnotenie štruktúry a spôsobu fungovania Ukrajinského národného zhromaždenia. Už sa veľa o tom popísalo, či zo strany eh, subjektov ukrajinských, tak aj zo strany zahraničných subjektov. Čo sa týka metodiky, pokiaľ by som mal opísať našu prácu, prácu našej misie, e, fungovali sme ako taká veľká špongia, ktorá nasávala všetky informácie, ktoré boli k dispozícii a e, potom sme si tú špongiu, tak povediac, vyžmykali, aby sme vyabstrahovali tie kľúčové informácie. A ak ak mám opísať to, k čom sme sa dopracovali, treba si povedať kontext. E, filozofia, ktorá, ktorou sme sa riadili počas našej e, misie, je presadzovať myšlienku, že sme presvedčení o tom, že budúcnosť Ukrajiny e, závisí od schopnosti vybudovať svoje inštitúcie. Máte skutočne po osobnostnej stránke veľmi silných ľudí. E, obzerám sa e, medzi vami a, a som o tom presvedčený, ale musíme si uvedomiť, že vychádzate z toho sovietského e, priestoru, čiže sú silné osobnosti, avšak sú slabé inštitúcie. A preto ten hlav, to hlavné posolstvo z našej misie je zamerať sa na inštitúcie, vybudovať silné, nezávislé, kompetentné inštitúcie, ktoré e, poslúžia ako transformačný katalizátor v Ukra- na Ukrajine. A ak máme budovať inštitúcie, tak e, asi najlepšie je začať práve v demokraticky zvolenom orgáne, v parlamente a teda konkrétne e, zástupcami, ktoré si ukrajinský ľud e, zvolil. Tých sedem línií transformácie alebo zmene, o ktorých som sa už o ktorých som sa už zmienil, sú tieto legislatívna kapacita a proces parlamenty sú zákonodárnymi zbormi. Preto sme venovali pozornosť e, tomu dianiu v tomto národnom zhromaždení. Parlamenty zodpovedajú e, za dohľad a kontrolu exekutívy keďže máte, máte prezidentsko-parlamentný e, a teda aj snáď demokratický systém, uvedomujete si aj vy, že parlament skladá účty svojim občanom, zodpoveda za tú kontrolu a dohľad nad exekutívou. To sú už teda tri línie. Podpísaním asociačnej dohode ste sa odhodlali k tomu, aby ste e, tvorili zákony e, e, pokrývajúce tie oblasti, kde je to potrebné a tak, aby to bolo v, sused, v súlade s právnym systémom Európy. Ak hovoríme o politike, tak my si uvedomujeme, že ten politický systém potrebuje určitú modernizáciu. Preto sme sa venovali aj administratívnym kapacitám a ďalej sme sa venovali, e, ďalej sme venovali pozornosť e, e, spolupráce, dialogu a koalíciám vo Vrchovnej rade Ukrajiny. My si uvedomujeme, že vznikajú neustále akési nové koalície, často aj nové politické strany a preto len hrska ľudí e, e, sú nosičmi tej kontinuity a 60 nových členov zboru sú noví a ako teda zabezpečiť, aby, e, to, aby fungoval tento orgán plynulo? A tá siedma línia transformácie je etická otázka a etický kódex ako taký. E, teda toto je tých sedem línií a je tu e, e, sedem kapitol, ktoré obsahujú 52 odporúčaní. Dnes chcem venovať pozornosť 20 z nich. A, nie, a to nie z toho dôvodu, že by som považoval zvyšných 32 za nepodstatných, ale vzhľadom na to, že máme obmedzený čas, jednoducho vybral som E, taký uši výber, e, aby to poslúžilo účelu, kvôli ktorému sme sa dnes zišli. Línia číslo 1 je legislatívna kapacita, legislatívny proces, zákonodárny proces vo Vrhovnej e, rade. Poprvé sme presvedčení o tom, že ukrajinský parlament, vláda a vôbec prezidentská administratíva musí sa spoločne pousilovať o to, aby zákonodárny proces e, e, bol e, kompletizovaný. Mnohé z tých krokov v rámci zákonodárneho procesu sa udejú prineskoro, nedostatočne a bez nejakého finále. To súvisí s tým, ako sú nastavené jednotlivé kroky v tomto systéme. A tento systém sa stane funkčný, jedne ak sa zmení, zmení zmení. A zmení sa až vtedy, ak všetky tri e, subjekty, ktoré majú čo povedať do zákonodárneho procesu, e, budú presadzovať zmenu e, určite vám nehovorím nič nové a uvedomujete si to, ale niektoré jeho časti, niektoré časti tohto procesu bolo opomínané alebo podceňované. Preto by bolo dobré e, e, prediskutovať tento proces, e, vyhotoviť si aký pracovný materiál. Toto chceme urobiť, takéto sú ciele. Toto sú nástroje, ktoré chceme na to použiť, takéto náklady. To vyvolá, takéto dopady očakávame. Takže mali by ste o tom hovoriť na pôde parlamente, na pôdu parlamentu a mali by ste aj vydať uznesenie parlamentu toto chceme, toto nechceme, e, toto sa nám pozdáva, prizvite si odborníkov zo všetkých sfér života aby ste spoločne sa nad tým zamysleli a aby váš parlament sa stal tým demokratickým centrom vašej spoločnosti, aby ste zlepšili kvalitu vašej práce, Eh, toho, čo robíte, ako to robíte v prospech demokracie, v prospech eh, ukrajinského ľudu. Nie je to eh, žiadne, žiadna mágia, nie je to ani niečo nezvládnutelné. Určite sa to dá zvládnuť a bude to na prospech situácii v Ukrajine tí z vás, s ktorými sme komunikovali, určite nebudú prekvapení nasled, následovnými slovami. To, čo vás robí výnimočnými, je e, individuálna iniciatíva. To znamená, e, iniciatíva, ktorá prináleží jednotlivému e, poslancovi alebo poslankyne Vrhovnej rade. To je úplne v poriadku, ale čím sa vy odlišujete, je to, že e, že mimoriadne vysoké percento legislatívy má, takýto, má takéto korene v prvom, e, v prvom funkčnom období. Sme mali 2500 legislatívnych návrhov a z toho 2000 pochádzalo od jednotlivcov v, vo Vrhovnej rade. Keď sme hovorili o administratíve vášho parlamentu, tak nám povedali, že toho je priveľa, to je lavína. A takisto aj legislatívny odbor to konštatuje, že toho lavína, nedá sa to zvládať. A, a, mm, a dokonca to niekto aj označil za legislatívny spam. My sme sa nazvali, že to je legislatívne tsunami, pretože vlastne potápalo to všetkých, ktorí sú zainteresovaní e, skutočne vychádzame z vašich čísel, z vašich štatistík. Podľa vašich štatistík e, počas e, toho istého obdobia len 7 z tých legislatívnych návrhov aj dočkalo sa finále. To znamená, stalo sa z nich zákony Keby ste boli členmi predstavenstva firmy a manažéri sa na vás obrátili, aby povedali, no e, úsilie bolo 100%, ale výsledok bol len 7%, určite by ste sa spýtali, a čo sa udialo s tými 93%, či náhodou neplýtvate zdrojmi. Aj u vás v parlamente stojí za to položiť túto otázku. Naše odporúčanie je nasledujúce. E, samozrejme, e, to právo e, individualizovanej iniciatívy musí ostať zachované ale jednoducho e, musel, musí sa zohľadňovať aj proporcionalita, to znamená e, ten jednotlivec, ktorý predpokladá legislatívny návrh, e, patrí k určitej politickej skupine a hlasovaním by ste sa dopracovali k, povedzme, k 20 prioritným okruhom a mali by ste aj vykonať riadne, riadnu prípadový štúdiu, vyhodnotiť dopad na rozpočet, či je to v súlade s požiadavkami harmonizácie s európskym právom. To sú veci, o ktorých dávno viete, ale to len ignorujete. Takže jednoducho eh, musíte s týmto prejsť a až potom sa zaoberať tými legislatívnymi legislatívnymi návrhmi priamo v parlamente. Ak budete hlasovať o 20 na jednom zasadnutí, tak to možno znamená, že budete musieť hlasovať vždy o 20. Keď sa takto obmedzíte, tak to znamená, že budete môcť ísť za štátnou správou a poži- alebo za pracovníkmi a požiadať ich o kontrolu kvality, vyžiadať si expertné posudky a potom môžete ísť do snemovne a hlasovať áno a nie. A keď sa skončí hlasovanie, tak to posuniete nabok a obnovíte zoznam. Nie je to len 20, je to 20 vždy. Ale nie je to 2000 v tsunami, ktoré zaplaví každého naraz Ide o to, aby sa zachovalo právo poslancov, aby umožnilo poslancom hľadovať, hlasovať podľa priorit. Chcem povedať, že iné parlamenty to tak robia. Európsky parlament to nerobí, lebo my nemáme právo iniciatívy v Európskom parlamente, ale ostatné parlamenty to robia a my by sme vám to odporúčili. Ďalší slajd vám ukazuje, mesačný kalendár toho, ako má parlament alebo môže fungovať. Pozrite sa na informácie. Toto nie je o tom, že vieme všetko. Nie, my nevieme nič, ale my kladieme otázky. Čo sme zistili je, že vo, vo vašej praxi a preferenciách vo Vrcholnej rade je to tak, že keď prídete do Kieva na plenárne zasadnutie, tak ten istý týždeň chcete mať aj zasadnutia výborov a zvyčajne počas plenárneho týždňa je tam aj bohatá účasť. Potom máte svoj kalendár, aj tam týždeň výborov, ale e, skúmali sme údaje za tento týždeň a zistili sme, že vaše výbory väčšinou nezasadajú počas tohto týždňa vyhradeného pre výbory a to, málo výborov, čo sa stretáva, má problém dosiahnuť kvórum, takže sa nemôžu ani stretnúť a zasadnúť, aj keď by mali. Takže výsledkom je, že tento týždeň výborov je fikciou a každý, koho poznám, najmä keď som sa stretol s e, predsedami zaneprázdnených výborov, tak povedia, že nemáme dosť času na to, aby sme odvedli našu prácu. Takže ja navrhujem, že keď ste v Kijevi, tak robte súčasne plénum aj výbory. A napríklad ten týždeň, ktorý je určený teraz na výbory, urobte aj zmiešaný plenárkovo-výborový týždeň. Predsa vy sa môžete rozhodnúť, ako chcete, aby váš parlament fungoval. Vy si to musíte navrhnúť a schváliť. Ja len navrhujem, že ak nemáte dosť času na prácu, tak E, si to zariate tak, aby ste odstránili tú e, fikciu výborového týždňa a urobili niečo, čo je naozaj prínosné. Na ďalšom obrázku hovoríme o fungovaní zmierovacej rady pri, e, vo vašom parlamente. Myslíme si, že ten postup treba revidovať a táto rada by mala zasadať in camera. Chcem tu povedať predstaviteľov občianskej spoločnosti a stretol som sa aj s ľuďmi v Kieve a hovoril o tom. To neznamená, že by sa vylúčil niekto správa na to, aby vedel. Ak je to na programe zverejnite to a každý to vie, ale môžem vám povedať, lebo ja som mal to čest, že som bol predsedom tohto parlamentu, aj predsedom skupiny, že niektoré veci, ktoré sú v politike, si jednoducho vyžadujú, aby ste zavreli dvere, keď sa, dvere, keď sa chcete dohodnúť na tom, čo spravíte. Ale keď to spravíte a dohodnete sa, tak každý má právo vedieť, na čom ste sa dohodli. A niekedy je táto práca naozaj nudná, ale niekedy nudnosť je dobrá. Pre politikov je totiž dobré, ak svoju prácu spravia a my sme raz istili napríklad na mierovacej rade a bol som pre, a navštívili sme ju a bol som prekvapený, že tam bol celý rad kamier. A čo urobíte? Ja sa môžem k tomu prihlásiť tiež, že ak tu máte veľa kamier pred politikom, čo sa stane? Viete, čo sa stane? Uvidíte Hollywood a chcete vyhrať Oscara a robíte divadlo do kamery a problém je, keď vidíte Hollywood a chcete vyhrať Oscara, Takže problém je ten, že nerobíte tú nudnú prácu, ktorú robíte o desiatej v stredu a tak ďalej. Takže možno by bolo niekedy lepšie, ke, a sami si to vlastne drži, držíte, že aj vy sami by ste si mali dať priestor na to, aby ste mohli robiť aj tie nudné veci, aby systém lepšie fungoval. A potom poviete všetkým to, čo majú právo. To je náš návrh k tomuto bodu. Pokiaľ ide o systém hlasovania, a to je veľmi delikátna otázka, my sme boli prekvapení, aké vysoké kvorum máte, že potrebujete polovicu o, v, teda potrebujete 246 hlasov, polovicu 451 ale nemôžete to dosiahnuť, lebo vám niektoré hlasy chýbajú kvôli Krymu a podobne. A teda toto kvórum máte veľmi vysoké, keď vám už niektorí poslanci chýbajú. Tak my si myslíme, že musíte sa dohodnúť na tom, že by ste znížili toto kvórum, aby ste boli funkční. Pretože čo sa stane, ak je kvórum pri vysoké? Všetci vieme, čo sa stane. Bude sa, budete hlasovať ako noty na bubon a tým sa dostávate do sporov a ja viem, že keby som ja bol na tom mieste, budete musieť neustále kontrolovať a kontrolovať. Ja neviem, 190, 200. To je ako dražba. A keď to bude to správne číslo, tak rýchlo to e, stlačíte a budete hlasovať. Ale tak sa to nerobí. Niekedy na zmenu ústavy napríklad potrebujete vysoké kvórum. To netreba meniť na niektoré e, zákony možno budete potrebovať vysoké kvorum, ale na niektoré iné bežné stačí nižšie. My sme sa bavili o tom, či vám to máme povedať alebo nie. Hovorili sme o tom, pretože je to vec, vo vašej ústave a nie je našou vecou, nie je našou úlohou revidovať vašu ústavu. Jediné to, čo ja vám hovorím, je, že, že táto vec podľa nás by mohla byť technickou novelou ústavy bez E, toho, že by to malo dopad na to, e, o aký zákon ide. To je iná debata, či to bude ústavný, prezidentský a tak ďalej zákon. My hovoríme len o technickej zmene a nehovoríme o zmene celého systému, nehovoríme o revolúcii. Je to len taký návrh, ktorý by možno stal za preskúmanie a myslím si, že by to bolo aj dobre pre kultúru parlamentarizmu, preto, aby boli vaši poslanci v súlade s kultúrou v iných parlamentov. A myslíme si, že je to aj dobre pre demokraciu, lebo to otvára aj priestor pre opozíciu. A takto by ste zfunkčnili systém hlasovania a takto by ste vytvorili systém, systém, ktorý využíva stranických e, tajomníkov, tajomníkov politických skupín, ktorí môžu pracovať. Jednoducho hovoríme troška o zmene kultúry, ktorú dosiahnete, keď zmeníte to prostredie. Tak by sme vám odporúčali, aby ste sa nad tým zamysleli, aj keď rozumieme, že, sa to, že je to Eh, my sme sa rozhodli, že vám to povieme, aj keď sa zdá, že si možno uzurpujeme viac, ako máme práva, alebo prekračujeme to, čo bolo našim poslaním. Ale považujeme si za povinnosť vám to povedať. Potom mám ešte jeden návrh, a to je politická kontrola alebo kontrola exekutívy parlamentom. To je veľmi dôležitá súčasť života parlamentu, ako kontrolujete výkonnú moc. Môžem vám povedať, je to veľmi extrémny príklad, ale nestáva sa často. V roku 98-99 sme mali veľký spor medzi týmto parlamentom a Európskou komisiou. Nebudem vás nudiť detailami. Išlo o zodpovednosť, skladanie účtov a nakoniec prvýkrát a jedinýkrát v svojej histórii musela rezignovať celá Európska komisia. To nebolo preto, že by sme boli proti komisii, nebolo to preto, že by sme boli proti Európe, boli to preto, že sme boli proti neprítomnosti zodpovednosti. A to bolo presne o to. Toto je to, čo má robiť efektívny parlament. Takže dôležité, aby ste to mali. Je to dôležité pre občanov, pre výbory, pre integritu parlamentu, pre úlohu poslancov. To, čo my tu hovoríme, je, že my si myslíme, že Verchovná rada a najmä kabinet ministrov pretože viac zákonov prichádza týmto smerom do Verchovnej rady, by mali spolu vytvoriť štandardný formát a obsah e, každoročných ministerských správ Verchovnej rade, aby ste vedeli, čo od seba očakávate, kedy prídete so správou, čo s ňou robíte, aké sú tie lehoty. To je dôležité, aby bol minister prítomný a kedy nemusí byť. Minister tam nemusí byť každý deň, ale potrebujete ho tam v kľúčové politické dni a to musí byť naplánované, musia byť správne postupy. A musím vám povedať, že takáto správa musí obsahovať, a to je veľký spôsob pre vás, ako zlepšiť zručnosti parlamentu v oblasti dohľadu. Mala by tam byť aj to taká časť, že čo ste plánovali minulý rok na ministerstve a čo ste dosiahli, pretože robiť niečo je samozrejme snaha dosiahnuť výsledok, nielen vydať zákon, to je super, ale potrebujeme vedieť aj, či sa implementoval, ako dobre, ak sa neimplementoval, prečo. Je tam nejaká práca pre parlament, je tam priestor pre parlament e, a preto potrebujete mať takýto štrukturovaný prístup. Ďalej, pokiaľ je o politický dohľad, tak myslíme si, že máte priveľa výborov pre parlament vášho rozmeru. Myslím si, že 29 plus 1, alebo tak my nehovoríme, ktoré máte mať a ktoré nie. Vy si to musíte určiť. My si myslíme, že ich treba menej. Podľa nás treba mať jeden výbor, odráža prácu jedného ministerstva. Tak sa nám to zdá najlepšie. Čiže ministerstvo a zrkadlový obraz parlamentné výbory a táto Verchovná rada by sa mala dohodnúť na takejto logike pre ďalšie obdobie. Prečo to hovorím? Pretože, a ja som veľmi praktický politik, poznáte moju minulosť, dnes máte predsedu, podpredsedu výboru a rôzne pole pôsobnosti ak všetky tieto práce by ste na budúci týždeň zrušili, tak to nikam nebude viesť, pretože ľudia si chcú udržať pozíciu, ktorú majú. Ale ak by to bol plán do budúcnosti, tak si myslím, že by to mohlo fungovať, lebo je to koncenzus, ktorý vás pohne dopredu, preto bez toho, aby ste ohrozili momentálne platný koncenzus. My navrhujeme ešte, aby ste pridali jednu vec a to je, mali by ste uvažovať o tom, že by ste pridali uplatňovanie Dehontovej metódy. Dehont je meno e, zosnulého belgického štatistika a Dehontovú metódu používajú mnohé parlamenty, aj my ju používame. Včera sme dali všetkým vedúcim politických skupín poznámky k tomu a aby ste sa sami pozreli na to, prepočítali si to a podobne, a ak potrebujete niekoho, kto vám to vysvetlí, pošleme vám ho. Ale v zásade ide o to, že v dehontovom systéme si predstavte, že máte 20 výborov a 9 delegácií, povedzme 29 balíčkov. Každý má predsedu, podpredsedu a tak ďalej. A takto dostávate 3x29 funkcií to sa dá na stôl ako ponuka a podľa Dehontovho systému a bol, ako ponuka ako jeden koláč. A Dehontová metóda vám povie, ako to môžete rozkrájať, na koľko kúskov. A e, ten počet tých e, dielikov je, e, je proporcionálny vašej veľkosti. To znamená, ak ste veľká skupina, máte veľa koláča, ak ste malá, tak máte málo. A Dehontová metóda je hovorí o tom, že kto dostane ktorý kus koláča v akom poradí. A výsledkom je, že máte systém, ak sa dohodnete na metóde, na počte výborov, tak nebudete musieť robiť to, čo sa robí teraz, keď máte nafúknutý počet výborov. Začnite život po hlasovaní, ktorý povie, že bude dobre mať jeden výbor na každé ministerstvo. Potom si pozriem páňov a dámov predo mňou vedúcich politických skupín a typ im povedia áno, ale tento Cox tu hovorí, že potrebuje miesto, musí byť námestníkom alebo podpredsedom, inak bude mať problémy. A niekto povie, aj ďalší potrebuje prácu, urobme ďalší výbor. A takto by ste skončili s tým, že celý systém pohnojíte ale ak by ste sa dopredu dohodli, že určite počet výborov a metódu výberu, tak by ste si mohli dať, vytvoriť racionálny systém, ktorý by zodpovedal tomu, čo som hovoril, že ministri musia skladať účty a tak ďalej. Takže my by sme naozaj odporúčili, aby ste o tom uvažovali. Taktiež v rámci tohto by som chcel mať ešte záverečný návrh, a tých je oveľa viac. Niečo, čo vás mohlo zaujímať, je pri rozvíjaní zručnosti v parlamente je rozvinutie systému tzv. spravodajcov. My tu máme štúdiu vašeho rozpočtového výboru. Robil to GIS Inštitút z Berlína a aj oni navrhujú, že by ste mohli uvažovať o tom, že by ste mali spravodajcov. Pozrite sa na to, naozaj vám to odporúčam a takto získate predstavu toho, čo sa tu navrhuje. Ide o to, aby ste mali parlamentné zručnosti s veľkou mierou odbornosti. Samozrejme, že aj v administratíve sú zručnosti, znalosti, ale ide o to, aby ste sa vyzlepšovali. A to, čo je šokujúce, vy si robíte, povedzme, svoj rozpočet o 5 minút 12 v decembri vzhľadom na krízu, ale Pozeral som si údaje za 10 rokov. Vždy ste to tak robili, aj keď nebola kríza. Ale tá metóda nie je veľmi zodpovedná, ktorú máte pre demokratov, aby takto riešili rozpočet. A tu nehovorím o populizme, tu hovorím o vecnom obsahu, o tom, ako riešiť politické otázky. A teraz bod 3, to je otvorenosť, transparentnosť voči občanom. Tu sme radi, že vidíme pokrok, ktorý ste dosiahli pomocou nových technológií a investícií v posledných týždňoch. Odporúčili by sme vám, aby ste si teraz pripravili strednodobú stratégiu, nielen pre nové zariadenie, ale aj celú novú filozofiu, kapacitu, zručnosti a postoj, prístup k tomu, ako to budete robiť. Európsky parlament je pripravený byť partnerom v Vrchovnej rade v, ne, v partnerstve, ktoré nemá obdobu, aby sme vám radili a s vami spolupracovali pri vypracovaní takejto stratégie, ak sa tak rozhodnete. Naše odporúčanie, aby ste to urobili. To potrebuje primerané zdroje a okrem toho je to cesta k tomu, ako sa môže parlament lepšie kontaktovať so širšou verejnosťou nie všetky zdroje máte dnes. Nemáte dostatok zdrojov v svojom rozpočte na to, aby ste mohli e, realizovať takéto úsilie. Treba urobiť toho ešte veľa, takže dokonca, ak by sme vám niečo odporúčali a vy by ste povedali áno, treba si najprv ujasniť, čo znamená áno a čo chcete robiť a či to chcete robiť. Okrem toho si myslíme, že sa treba zaoberať aj komplexnou komunikačnou stratégiou, čo je vaše publikom, aké kanály používate, ako stratégiu máte. A tu nehovorím o každej politickej skupine, ja hovorím o Vrchovnej rade ako o inštitúcii. Tento parlament prostredkúva veľa informácií občanom. A to nie sú informácie o politických skupinách alebo politikách. A tento systém by mal mať tiež aj jednoduchý klik na to, aby ste sa dostali k jednotlivej politickej skupine, a v rámci nej k jednotlivým poslancom. Čiže je to komplexné z hľadiska inštitúcie, politických skupín aj poslancov. A takýto systém je možno dnes snom, nie realitou. A toto komunikačné úsilie treba zvýšiť. Máte veľmi dobrých komunikačných pracovníkov, máte časopisy, televízny kanál a podobne. Pravdepodobne potrebujete ešte niečo ďalšie. Potrebujete to, aby neboli nezávislou republikou, ale aby boli napojení na centrálnu stratégiu a s cieľom slúžiť dnešným poslancom a dnešnej spoločnosti. A teraz bod číslo 4, to je aproximácia práva s európskym právom. Tu by som mohol toho povedať veľa, ale chcem povedať jednu vec, na ktorú vás chcem upriamiť. Zákon, ktorý máte teraz v Ukrajine o vytváraní zákonov e, kompatibilných s EÚ zákonmi je zastaralý, pretože je to pred asociačnou dohodou. Treba to troška zmeniť, zmodernizovať, treba mať nový zákon, treba ho aktualizovať, novelizovať, lebo asociačná dohoda je vyššia miera prepojenia EÚ a Ukrajiny, než to, čo sme mali predtým. A teraz číslo 5, administratívna kapacita pokiaľ toto má číslo 5, tak to nie je naozaj ako hierarchické pravidlo. Je to mimoriadne dôležité. Pokiaľ chcete mať funkčný parlament, tak potrebujete kvalitnú pomoc vašich zamestnancov. Potrebujete naozaj dobrých zamestnancov. Vy máte dobrých zamestnancov, máte dobrých poslancov, ale máte zastralý systém. Dobrí ľudia, a, ale zlý systém to nemôže doniesť dobré výsledky. Pokiaľ ide o administratívu, tak si myslím, že by ste mali si nastaviť vlastný rozpočet. A tým nemyslím, aby ste boli populistickí a zobrali štvrtinu uh, už, tak, už aj tak uh, drobných zdrojov krajiny, ale mali by ste sa zhostiť zodpovednosti a mali by ste byť schopní žiadať o riadny rozpočet, ktorý umožňuje riadnu administratívu a taktiež by ste mali mať právo očakávať, že ďalšie inštitúcie by vám v tomto mali napomôcť, pokiaľ budú rozumné. Avšak malo by to mať samozrejme svoju cenu. Pokiaľ získate viac, musíte aj mať viac zodpovednosti. Verejných prostriedkov nie je veľa. Aby ste hlasovali za učenie nových e, zamestnancov na seniorských úrovniach. No my si myslíme, že je dôležité, aby E, rozpočet Vrchovnej rady bol e, skúmateľný auditormi. No a myslíme si, že poprvé transparentnosť vás prinúti určiť si priority, pokiaľ ide o výdavky, pretože sa z toho budete musieť zodpovedať. A po druhé, taktiež aj verejnosť bude vedieť, čo robíte, bude mať predstavu. No a po tretie, budete môcť byť vzorom pre ďalšie ukrajinské inštitúcie, ktoré možno nechcú pripustiť návštevy auditorov aby bolo vidno, čo sa tam deje, ale pokiaľ bude parlament pripravený toto urobiť, tak každý bude musieť sa riadiť týmto vzorom a samozrejme byť lídrom a byť vzorom. To je súčasť demokratického mandátu, už ste to ukázali na Majdane. Toto by bol ďalší dobrý e, prí, príklad. Takže hovorte o rozpočte, otvorte, e, buďte transparentní, to pomôže. Druhá vec, posilniť e, administratívu Máte veľmi veľa dobrých ľudí, asistentov, avšak sú mimo, čiže máte napríklad parlamentnú knižnicu, keď som sa tam bol pozrieť, tak e, tam e, boli akurát tak ministri kultúry, takže bolo to, minister, bolo to v budove ministerstva kultúry, čo nemá zmysel, pretože keď dojdete na Národné rady, tak tam to treba mm, mať. Čiže je potrebné prinášať tieto služby do jednej ústrednej kapacity, aby to mohli využívať výbory, aby to mohli vydržovať, využívať jednotliví poslanci. No a ďalšia vec, čo chcem povedať, je, že potrebujeme politiku budovania ľudských zdrojov. Váš systém toho veľa zdedil z minulosti, tam je veľa negatívnych častí. Ja samozrejme nehovorím po e, ukrajinsky, ale aparátus to je slovo e, z minulosti. Aparátčik to je osoba z aparátu, no a to je systém e, príkazov a kontroly, čiže šéf povie, čo máte robiť a pokiaľ vám šéf nič nepovedal, tak nič nerobíte. Ale to sa musí zmeniť. Musíte si nájsť stredný manažment, ktorý bude naozaj schopný, bude mať nové zručnosti, Musíte byť schopní vyškoliť svojich zamestnancov, aby boli schopní e, používať najmodernejšie technické e, informačné technológie. Musíte im pomôcť, aby sa profesionálne vyvíjali. Rozpočet na školenie na osobu na jedného zamestnanca predstavuje 2,50 eur, čo tak akurát môže zaplatiť kávu o 11 ráno, ale to nie je naozaj sný školiaci program, takže pokiaľ chcete naozaj vy ako poslanci mať čo najlepších možných asistentov, tak potrebujete investovať do tých ľudských zdrojov, do vašich zamestnancov. No a posledná vec, ktorú by som vám chcel navrhnúť, je politika mobility zamestnancov. V žiadnej organizácii nie je veľmi dobré, aby niekto prišiel rovno, prišiel cez dvere z univerzity a strávil tam potom ďalších 40 rokov sedením za tým istým stolom je potrebné ľudí e, presúvať, aby e, získavali nové zručnosti. No a naša inštitúcia napríklad má politiku mobility, e, je to 5 až 7 rokov. Čo je dôležité, pokiaľ chcete vytvárať čerstvý entuziasmus, vytvárať dynamiku, aby ľudia hovorili, a to je zaujímavé pracovať v tejto inštitúcii, pretože je tu stále výzva, stále sú tu nové veci, takže my by sme odporúčali tieto postup, je to moderný spôsob e, fungovania. No a teraz by som sa chcel ešte venovať aj otázke dialogu medzi koalíciou a opozíciou. My sa domnievame, že jedna z vecí, ktorú musíte urobiť, a to ako robíte, či už je to otázka rokovacieho poriadku alebo zákonov, e, každopádne dôležité vážiť si opozíciu ja som pomedane samozrejme to počul e, viackrát, každý má svoje pocity, svoje vnímanie, ale v riadne funkčnom parlamente by mala byť lojálna opozícia, ktorá je lojálna k štátu, lojálna k e, inštitúciám a mala by zahrávať, mala by mať možnosť zahrávať svoju dôležitú úlohu, čiže oni sa môžu rozhodnúť, kto chcú, je to opozícia, nie je to väčšina, avšak musíte rešpektovať práva poslancov, ktorí boli zvolení. Či už sú z väčšinovej frakcie alebo sú z opozície. A minimálne počas trvania mandátu je to dôležité a my by sme chceli naozaj e, povedať, aby ste sa to sodrhali, pretože v politike je jedna vec istá. A tak ako po noci príde deň, niekedy vo vašej kariére, pokiaľ budete vo vláde, budete raz e, vo väčšine, raz v opozícii. Taká je demokracia, taký je princíp a je to princíp parlamentarizmu a toto by ste e, mali robiť. Taktiež sa domnievame, že je bolo dobré ustanoviť útvar pre komunikáciu medzi stranami. Máme na to mnoho modelov našich národných parlamentov, Európsky parlament nás týmto môže pomôcť. E, niek- viem, že máte e, skupiny, ktoré fungujú medzi stranami, potrebujete ale podpory, podporu aj zo strany sekretariátu existuje spôsob, ako toto zorganizovať, ktorý vám môže pomôcť. Je naozaj veľmi dobré, že sa stretávate medzi jednotlivými frakciami, avšak potrebujete metódu, e, vďaka ktorej sa hodnota takýchto stretnutí e, maximalizuje. No a teraz by som sa dostal k siedmej priesvitke. Týka sa kodexu správania a etiky. Čo nás veľmi prekvapilo, je, že neexistuje pravidlo, ktoré by mohol e, využiť predseda alebo podpredseda, pokiaľ dojde k boju, k bitke, ako sme to videli e, nedávno Národnej rade, dokonca tých bojov, bitiek sme videli viacero. Neexistuje pravidlo, ktoré by umožnilo predsedovi povedať prepačte, e, prestaňte, pretože e, pozastavím schôdzu a e, naozaj parlament, ktorý má sám seba v úcte, by mal žiadať od svojich poslancov, aby pre, preukazovali inštitúcii úctu. A pokiaľ nepreujavujú sú, tak by mali existovať sankcie. A naozaj vám odporúčame, aby ste takéto pravidla zaviedli. Potom je to ďalšie odporúčanie. Tu vidíte, nie za mnou, ale mm, vzadu v miestnosti pánov vo, v oblekoch s, medail, pokiaľ by predseda povedal, že tom, tohto a tohto mm, poslanca e, vyvedte z miestnosti, pokiaľ vás týchto pani by sa k vám e, priblížili, tak očakávame, že ten poslanec s nimi dobrovoľne pôjde. My to nerobíme často, títo pani nám skôr pomáhajú s dokumentami, e, tlmočia naše posolstva, pokiaľ niekto sedí na jednej strane, chce hovoriť s niekým na druhej strane, čiže je tu nás veľa vecí, ktoré robia Taktiež by sme chceli odporučiť, aby ste spolupracovali na vypracovaní e, kodexu správania pre Vrchovnú radu. Musí to byť vykonané otvoreným, transparentným spôsobom aj s zaangažovanosťou občianskej spoločnosti. Máme dokument, dokumenty, kde je veľmi veľa princípov, kde sa môžete pozrieť aj na to, ako riešime otázku etického, pardon, kodexu správania. Sú tam aj mm, web stránky, medzinárodné web stránky, kde taktiež existujú kodexy správania, ktoré si môžete použiť za model. Tuto v dispozícii máme aj ukrajinský model. Nie je nutné e, začať od nuly a my by sme naozaj odporúčili, aby ste sa tejto záležitosti venovali. Poprosím o ďalšiu presvitku. Na základe týchto odporúčaní E, v stredu, v posledný deň ukrajinského týždňa, pokiaľ ide o spoluprácu medzi dvoma inštitúciami, sa podpíše admin, dokum, do, dohoda o administratívnej spolupráci. Naozaj chceme byť partnermi v transformácii. Čím viac budete reformovať, tým viac vám my chceme pomôcť aby ste z toho vyťažili maximum. Chcel by som vám povedať, že v počiatkoch tohto parlamentu, ktorý sa tedy volal parlamentné zhromaždenie, bolo to v 1952. A od 79. E, keď došlo k priamým voľbám, sa to volalo Európsky parlament, avšak nikdy sme nepodpísali takýto typ dohody za tento parlament s žiadnym iným parlamentom. Vrátanie parlamentov Eh, tých štátov Európskej únie, ktorí neskôr sa pripojili ako plní členovia. Toto sa ešte nikdy nestalo a je to ďalší eh, signál od eh, predsedu Šulca, od Andreja Polekoviča, od Elmara Broka, od generálneho tajomníka, naozaj, nakoľko sme zaviazaní pomôcť budovať kapacity ukrajinského parlamentu. toto prebehne e, pod patronátom Andreja Plenkoviča. Prosím, postav sa väčšina ľudí ťa pozná, Andrej, ale niektorí kolegovia, ktorí sú tu na návšteve, ťa možno ešte nepoznajú. Andrej bol vedúcim pozorovateľskej misie na Ukrajine, ktorá dospela k záveru, že také, takáto dohoda by sa mala podpísať. Andrej Taditeľ, dokonca je to naozaj veľmi dôležité. Táto správa sa tu teraz, ak sa iba použije, že budeme s, s ňou mávať pred kamerou, odfotíme sa, tak je to potom strata času. Pokiaľ táto správa bude e, použitá na to, aby sa v ukrajinskom parlamente aby sa z ukrajinského parlamentu stala moderná dynamická inštitúcia, ktorá bude ústredná pre ukrajinskú demokraciu, tak vtedy urobíte pre svoju krajinu niečo úžasne dobré. A chcel by som vám povedať na záver, že naozaj včera som mal to privilégium e, vypracovať e, prezentáciu predsedovi, e, podpredsedovi parlamentu a ďalším lídrom z Kieva. Sedeli sme za jedným stolom a toto je tá prezentácia. No a prebehlo prvé kolo e, diskusie a naozaj na mňa urobilo úžasný dojem ako v týchto ťažkých časov pre politiku v Kieve, e, aká je tu naozaj veľká snaha e, a aká je tu kolegiálna zrelosť a vôľa spolupracovať. Čiže naozaj by som chcel na všetkých z Kieva apelovať, či už sú to uh, lídry frakcií, predseda, podpredseda, čl- poslanci uh, parlamentu, m- m- mimovládne organizácie Carpe Diem, žite dňa a naozaj urobte to viete, čo chcete robiť. Toto sú odporúčania, samozrejme ten mandát je váš, je to váš parlament, váša ústava, vaša republika. Verte, pokiaľ e, sa po tejto ceste pustíme spolu, tak urobíte niečo zásadne dobré pre svoju krajinu a po tej ceste nebudete kráčať sami. Na každom jednom kroku každým možným spôsobom vás budú sprevádzať vaši priatelia v tomto a v ďalších možných, mnohých parlamentov nielen v Európe, ale aj za oceánom. Na, keď som bol naposledy v Kieve, hovoril som s veľvyslancami všetkých členských štátov EÚ a hovoril som s diplomatmi zo Spojených štátov, z Kanady, Norska a Švajčiarska. No a hovorili sme o tom viac za viac. Pokiaľ vy budete niečo robiť, tak my sa na medzinárodnej scéne zmobilizujeme a tiež vám pomôžeme urobiť viac. Veríme v váš úspech, dúfam, že aj vy. Ďakujem vám za to, že ste si ma vypočuli. Urobíme si teraz krátku prestávku. Stretneme sa opäť o 16.30. To bude oficiálne zahájenie. Ja potom ešte stručne predstavím dokument e, pánovi predsedovi Grossmanovi a pánu Šulcovi. Potom si samozrejme môžete zobrať vlastnú kópiu. Čiže včera sme hovorili s lídrami, teraz vy ste si tiež robili akúsi predstavu, môžete si potom tú správu zobrať, prečítať si ju. Teším sa na ďalšiu spoluprácu počas tohto e, týždňa. No a v stredu sa teším na, na to, že naozaj entuziasticky povieme, len toto je zaujímavé, ale áno, urobíme to. Ďakujem.